Good evening, dear colleagues. You know how it's like. Uh, viete, ako to je. Začneme. Viem, že uh, teda, ak by ste mohli zaujať svoje miesta, tak by sme mohli začať. Usaďte sa, prosím, a buďte ticho. Miestnosť nie je plná, ale viete, ako to chodí. Je plenárka. A zároveň s plenárkou máme toto mimoriadne zasadnutie LIBE. Takže prosím, Eh, dobrý večer. Ako sa darí? Predseda hovorí po nemecky. Takže máme takúto situáciu, máme mimoriadne zasadnutie, ktoré sa koncentruje na vypočutie troch kandidátov, ktorí boli zvolení selekčným výborom na eh, funkciu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Takže prvá vec je prijatie programu a ehm, potom e, oznámenia predsedníctva e, o jazykovom režime, pretože všetky jazyky budú dostupné okrem chorvaštiny, gelištiny a malčtiny a ešte nejakých ďalších. No a potom e, máme podporiť odporúčanie koordinátorov jedno, E, zasadnutia e, z novembra, 19. novembra. Môžete ich nájsť e, v príslušnom dokumente, ktorý je vám k dispozícii. Až sa to príjme, tak to bude v poriadku. Vidím, že sa hlásite. Pán Pusale, nech sa páči, pani Pusale, na minútu, prosím. Takže článok 214 rokovacieho poriadku vzhľadom na rozhodnutia predsedov nechcem eh, prijať návrh EKR, eh, obran, aby sa prijali obranné výbory. Eh, takže chcem poukázať na to, že politická skupina postupila tento návrh na radu, že táto organizácia sa má dať na zoznam teroristických organizácií. A minulú stredu sa potom povedalo, že rada sa tejto tam ešte nevenovala a hoci už e, lehota vypršala. Čiže tí, ktorí sú z mojej krajiny, e, ma poznajú, tak vedia, že tieto demokratické výbory na obranu republiky, tam už e, je sedem osôb, ktoré sú vyšetrovacej väzbe a e, E, politici e, to, sa to chopili, e, teda do, došlo k sabotážam, boli spáchané sabotáže na um, vlakové stanice, um, letiska, že doprava sa prerušila medzi Francúzskom a Španielskom, to je zle pre šengenský priestor. Ak sa uh, presunú, teda ak sa príjmu takéto návrhy, takéto um, um, útok na demokraciu, čiže e, my sa tým musíme zaoberať. E, takže pravidlo e, rokovacieho poriadku 214, ktoré ste spomenuli, stanovuje, že predsedovia na svojom riadnom zasadnutí rozhodli, teda rozhodnú, to sa udialo v septembri, a oni rozhodnú, či sa nejaký bod dá na program. A väčšina predsedov rozhodla, že tento bod sa nezaradí na program. Takže nebolo to e, dané na program e, výboru LIBE. Ale ak navrhujete, aby sme teraz o tom hlasovali, o rozhodnutí predsedov, tak by som navrhla, aby e, sa toto, roko, toto hlasovanie uskutočnilo zajtra, pretože zajtra máme ďalšie mimoriadne zasadnutie o 10. a tam si môžeme zobrať hlasovacie lístky. A potom Môžeme hlasovať o kandidátoch, ktorí budú dnes vypočutí. A e, teraz e, si vypočujeme kandidátov, e, ktorí sa uchádzajú o post Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. O 10. môžeme o vašom návrhu hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. Práve som videl, že je to uvedené na programe. Práve som videla, že je to uvedené na programe, ale myslím, že už sme mali tri zasadnutia líbe, eh, kde, sa, eh, kde sme sa tejto téme nevenovali. A to eh, viedlo E, k e, preťahnutiu. Asi bola snaha dosiahnuť kvórum, aby e, sa o tom mohlo hlasovať. Nož, aby sa rešpektovalo alebo využilo hlasovacie právo všetkých členov LIBE, tak sme navrhli, že hlasovanie sa uskutoční zajtra o 10. Tam by ste si mali zobrať zo sebou elektronické hlasovacie lístky a tam potom môžeme zabezpečiť, že toto hlasovanie sa uskutoční v primeranom rámci. Ale dôležité je, aby sme teraz, prepačte, zase po angličky, takže e, aby sa to prijalo na zasadnutí koordinátorov. Všetky odporúčania sú e, prijaté okrem tohto návrh EKR, o ktorom sa bude hlasovať presne zajtra e, výborom LIBE. Zajtra o 10. hodine do poludnia sa bude hlasovať. A čo sa týka tých ostatných, tie môžeme považovať za prijaté, pretože tam nie je tie, tie, tie nie sú sporné. Teraz budeme pokračovať. Čím rýchlejšie, tým lepšie. Máme jeden bod na tomto mimoriadnom zasadnutí e, výboru LIBE a to je vypočutie e, e, k výberu kandidátom, aby plnili funkciu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Viete, ako to chodí pokiaľ ide o regulácie, nariadenie, ktoré bolo prijaté v roku 2018. Parlament a rada majú vymenovať predsedu, eh, teda Európskeho dozorného úradníka eh, od teraz EDPS eh, spoločne, čo znamená, že hlasovanie rady je najprv, najprv hlasovanie rady tajné a potom je, nasleduje hlasovanie výboru LIBE. Rada minulý týždeň už hlasovala a teraz je na nás, aby sme my odviedli náš kus práce. Individuálne si vypočujeme jedného po druhom maximálne 45 minút na jedného. Si vypočujeme troch kandidátov, ktorých e, vybrala komisia do užšieho výberu. Ja navrhujem, keďže máme tých troch kandidátov tu, tak navrhujem, že e, vopred, e, teda prvé meno, o ktorom najprv teraz povieme prvé meno a ty nasledovní dvaja pôjdu podľa abecedy, ale prvým bude... Thank you. Ďakujem vám, podpredseda. Takže prvý bude Andre Sabo. To bude prvý kandidát, ktorého si vypočujeme. Potom budú nasledovať kandidáti v abecednom e, poradí, čiže ak sa nemýlim, druhý bude pán Padová Nie. P je pred dvojitým V. Yes, but this is the first one. This is the first one. Ale toto je prvý kandidát a druhý bude pán vie Vorovský. Takže ešte raz, prvý bude pán e, Zavov, druhý bude pán Vievorovský Vievro, Viev, Vieviorovský a tretí bude pán Padova. Navrhujem, aby každý e, mohol hovoriť maximálne 40 e, minút, čiže budeme mať 5 minút pre krátku prezentáciu e, názoru inštitúcií a potom bude kolo otázok a odpovedí. Rýchlo. 10, 10 otázok maximálne. Minúta otázka, 1 minúta otázka, 2 minúty odpoveď, aby sme splnili slot spravodlivo pre každého kandidáta. 45 minút každý. Dobre, Takže takto by sme mali postupovať. Len aby som pripomenul, mandát e, súčasného EDPS sa končí 5. decembra, čiže dosť čoskoro. Komisia spustila E, e, postup e, výberu 11. apríla a 16. maj bola lehota pre prihlásenie, ale mm, bohužiaľ zoznam bol zaslaný pre parlamentu a radu až 30. oktobra, čo nám nechalo veľmi málo času, aby sme mm, prehodnotili kandidátov a e, potom ho spoločne vymenovali do 5. decembra. E, je to nemožné, preto sa tak strašne ponáhľame. Dnes večer máme mimoriadne zasadnutie, hlasovanie zajtra a potom, čo si všetkých troch vypočujeme primerane. Ešte raz pripomínam, 10 hodín ráno vezmite si elektronické hlasovacie lístky. Teraz Takže mm, je tu zoznam mien, e, ktoré už boli um, um, predložené. E, to sú otázky na kandidátov. Takže jedna minúta odpoveď, dve minúty jedna minúta otázka, dve minúty odpoveď. 10 otázok e, po sebe, maximálne mám ich tu vymenované, čiže už e, sa koordinátori dohodli, e, že e, vymedzili čas otázok a to bude spravodlivé pre nás všetkých, aby sme si spravodlivo od každého kandidáta vypočuli odpovede. Takže pán zavo už je na ceste. And uh, Všetci vieme, že mm, prebieha plenárne zasadnutie, takže ja ocením vašu spoluprácu, aby e, toto prešlo hladko a spravodlivo. Takže e, otázka jedna minúta, odpoveď e, dve minúty a každý z kandidátov, každého z kandidátov budeme riešiť spravodlivo a rovnako. Pán Zavov, vítajte. Nech sa, usadte sa. Pán Sabo. That'll be Okay. First of all, we welcome. Takže srdečne by sme privítali pána Sabo. Boli ste zvolení ako prvý kandidát, e, ktorého si vypočujeme. vyťahli sme vaše meno z obálky a teraz ste na rade aby ste e, urobili e, ústne vyhlásenie nie dlhšie než 5 minút, potom 10 e, členov vám položia konkrétne otázky každá jednu minútu a na každú z otázok budete mať 2 minúty čas odpovedať a to bude spolu 45 minút, aby sme to spravodlivo rozdelili medzi všetkých kandidátov. Takže ešte raz vítajte a gratulujem vám, že ste boli zvolení výberovým výborom pretože si myslím, že e, je to celkom slušný výkon e, ako taký. Takže nech sa páči, 5 minút. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj um, za to, že ste ma vybrali ako prvého. Máte e, šťastné ruky, Takže to je do, dobré znamenie, vážený pán predseda, dámy a páni, je mi veľkou cťou dneska byť s vami a že môžem byť vypočutý pred vašim výborom. Ako viete, ako kandidát som mal celý rad, e, musím mať celý rad zasadnutí a mal som viacero zasadnutí pred týmto. E, v mojom motivačnom liste som uvedol, že chcem slúžiť občanom pre e, E, zlepšenie kvality života a e, zvyšovania súkromia. Teraz mám možnosť stretnúť sa so zástupcami e, priamo zvolenými občanmi. Keď vám čelím, tak nepriamo vlastne prehováram k občanom, ktorým slúžim. Preto pre mňa toto stretnutie dnes je najdôležitejším v tomto celom dlhom rade rozhovorov. Prehováram k vám so zodpovednosťou a zaviazaním. Ako ste videli v mojom životopise, moja profesná kariéra je úzko spojená s Európskou úniou, ochranou a záležitosťami ochranou údajov. Pracoval som ako národný expert eh, pre EDPS v roku 2006 a 2007. Niekoľko rokov neskôr som predsedal eh, pracovnej skupine DAPIX v Európskej rade a to bolo obdobie, kedy som prvýkrát eh, sa rozprával s jedným z vás Eh, v, rámci tohto výborov. Eh, ako predseda DAPIXu som si chcel vypočuť aj postoj Európskeho parlamentu. Vždy som e, bol e, dobrý, vždy som bol dobrým poslucháčom druhých. A tretí bod, ktorý chcem zdôrazniť, je moja úloha v Rade e, pre ochranu údajov. Predsedal som skupine expertov, ktorá sa zaoberá spoluprácou a konzistenciou týmito záležitosťami. S týmito skúsenosťami môžem, som teda vhodný ako byť ďalší EDPS. Naše súčasť, naše výdobytky v oblasti ochrany údajov sú súčasťou väčšieho obrazu. Môžeme byť hrdí na to, čo sme dosiahli. Máme najväčší, najsilnejší rámec ochrany údajov na svete, aj keď niektoré stavebné kamene tam ešte stále chýbajú. Ehm, očakáva sa od nás, že budeme eh, ochraňovať túto časť európskeho aky voči všetkým, voči tretím krajinám a eh, spoločnosťam a iným zainteresovaným stranám. Eh, súkromie našich občanov nesmie byť nikdy predmetom kompromisov. Uvedomujem si, že Európsky parlament je spolahlivým partnerom v ochrane súkromia E, záznam vašich aktivít e, v tejto oblasti je pôsobivý. Orgány pre ochranu údajov sú vďačné za aktívnu úlohu vašu v tejto súvislosti. Náš mandát od našich občanov vždy e, bude nad zaujímavými spoločnosťami. Taktiež máme Taktiež e, je podozrivé, že e, niektoré spoločnosti e, ohrozujú súkromia a niektoré iné hodnoty. Takže tu treba zohľadniť ochranu súkromia ale zachádza to oviac oveľa ďalej ako, um, závis, za, za, ako záväznosti. Ako um, sa ukázalo v Cambridge, tak sú ohrozené naše uh, zásady súkromia. V tejto novej ére sa zdá, že musíme stále sledovať nielen našu vlast, vlastné vlády, ale aj iných aktérov, predovšetkým tých, pre ktorých súkromie je inou hodnotou, než ju chápeme my Práca e, e, orgánov pre ochranu údajov, vrátane EDPS, je e, vytvoriť kultúru súkromia a ochrany údajov a toto by nemalo byť podceňované. EDPS je rozhodne ochrancom ochrany údajov EÚ. Toto sa od neho očakáva. Toto nie je ambícia z mojej strany ako kandidáta, ale taká je realita. Takže uchádzam sa o túto pozíciu a tým pádom e, musím zohľadniť aj túto moju budúcu rolu. Vážení dámy a páni, som ochotný s vami spolupracovať a e, bude na zlepšujúcej sa úrovni ochrany e, súkromia pre blahobyt našich občanov. Teším sa na vaše otázky a na našu diskusiu. Pán predseda, tým končím môj úvod. Áno, presne ste to stihli včas. čas Teraz pokračujeme. E, čas na otázky. E, pani Matrola, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. E, právny rámec EDPS, pán Sabo, je vytvorený nariadením 2018 lomeno 175. GDPR stanovuje pravidla spolupráce a viazánom vzájomnej spolupráce medzi národnými orgánmi. Ich hlavné výzvy sú, že národné orgány, teda ide tu najmä o cezhraničné situácie. Vzhľadom na to, že toto nariadenie e, bolo e, práve prijaté, e, tam je tam sa stanovuje spolupráca s národnými e, orgánmi pre ochranu údajov. Vidíte priestor na zlepšenie e, tejto spolupráce? Ako keby vy ste bol zvolený do tejto funkcie, by ste zabezpečili, aby rôzne e, orgány pre, národné orgány pre ochranu údajov budú mať konzistentný prístup k interpretácii aplikácii aký EU, zatiaľ čo budú rešpektovať nezávislosť týchto orgánov. Ďakujem. Dve minúty pre vás. For this question. Ďakujem za túto otázku. A pokiaľ ide o konzistentnosť e, v rámci GDPR, je to samozrejme na národné orgány, aby tak činili. EDPRS e má kľúčovú úlohu. EDPS znamená pre sekretariát EDPB. To je veľmi závažný prínos. A ďalšia vec, ktorú by som výrazne podporil ako ďalší EDPS, e je program výmeny zamestnancov medzi národnými orgánmi a EDPS. Pretože EDPS je vo veľmi e, šťastnej situácii so sídlom v Bruseli, kde je všeobecne centrum výmeny údajov. To by určite prispelo k vytváraniu rovnakej reči medzi dozornými or, e, orgánmi a EDPS. Ja som, e, som pracoval ako kľúčový národný expert, to bolo pre mňa rozhodujúce, táto možnosť. Rozbehlo to moju kariéru. Zapájal som sa z EDPS, e veľmi užitočná skúsenosť, keď som sa vrátil domov potom Veľmi dôležitý prínos. EDPS samozrejme zostáva e, ochranou údajov, spoločné e, dokumenty a stanoviská sú prístupné, ale vidím tu ako najdôležitejší priestor na manevrovanie, vytvorenie siete a vytvorenie prepojení s národnými orgánmi Teraz po EPP má slovo Higvirgit Cipel za SAD. Ďakujeme, pán Savo, za váš úvod. Rada by som sa vrátila k písomným odpovediam, keď hovoríte o rozprave o tom, ako úloha dát v ekonomickom procese môže byť chápaná. A potom tiež otázka preverovania e, textu o súkromí. Mohli by ste vysvetliť, čo tým myslíte. A ďalšia rozpráva je e, dôležitá o umelých inteligenciách. Akú úlohu vnímate pre GDPR a e-privacy, e, keď sa vytvoria vo vývoji a dozoru nad príslušnými aplikáciami e, umelej inteligencie? Odpoveď dve minúty. Ďakujem za túto otázku. možno to bolo príliš e, odvážne spomínať e, daň zo súkromia. E, nikto nemá rád danie. možno to nie je správny termín, preto o čom hovorím, ja tu hovorím o je to uvažovanie náhlas, sám som akademikom, dozorné orgány majú zodpovednosť pri formulovaní myšlienok, ak si myslia, že tie myšlienky sú dobré, ktoré sa ponúkajú verejnosti, ak je to, e, stojí za to, tak treba o tom hovoriť. Možno to vyjadriť aj v eurách. Tieto e, osobné informácie využívajú v spoločnosti. Tu mám na mysli e, technických gigantov, ktoré využívajú naš, našu súkromie a robia, majú na, na tom veľký zisk a neprispievajú pritom hodným spôsobom do národných rozpočtov. Nie som veľkým odborníkom na rozpočtové a daňové otázky. Ja len nahlas uvažujem, že keď sa používa e-privacy, tak možno prispievať i do národných rozpočtov. Je tu samozrejme inšpirácia z environmentalistiky, takisto umelé inteligencie, GDPR, e-privacy, dozor, Ide o to, že treba tu e, robiť rozhodnutia, e, zamýšľať sa nad rozhodnutiami zo strany strojov. Je to ambícia komisie robiť tu e, zákony, e-privacy, ochrana údajov, to by mala byť jedna vec, keď ide o spracovanie súkromných údajov. Ďakujem, pán Sabo. Teraz Ríňu, pani Sophie Intfel. Ďakujem. Ďakujem vám za váš úvod. Nebudem sa vás spýtať na špecifické otázky. Asi zdieľame mnohé názory, ale čo je pre nás relevantné pre vaše fungovanie ako EDPS? Nezávislosť poprvé a potom presadzovanie. Pokiaľ ide o tú prvú vec, Vieme, že DPA aj EDPS sú často pod e, tlakom. V prípade maďarského DPA tu bola veľká kritika, mierne povedané, zo strany Európskeho súdneho dvoru a ja by som rada počula váš názor na toto. Je dôležité, aby EDPS bol úplne nezávislý, ale aj odvážny EÚ sa chváli tým, že má najlepšie zákony ochrany údajov, ale presadzovanie je veľmi slabé a vymáhanie. Dokonca aj z GDPR e, v Spojených štátoch máme veľké boje s, e, e, voči Facebooku. Tu sme veľmi mierni v tých sankciách, pán Sabo. Ďakujem, pán Ní Intfeld, za tú otázku, ktorá je relevantná. Keby som bol na vašom mieste, tiež ju položím, pokiaľ ide o nezávislosť a maďarského predstaviteľa. Bolo tu porušenie kritérií nezávislosti v rámci maďarskej legislatívy a to sa riešilo aj rozhodnutím Európskeho súdneho dvoru EÚ. Na základe tohto postupu prípad bol uzavretý a už neprebieha. A pokiaľ ide o nezávislosť, mám nepriamy prístup Eh, ak by maďarský orgán nebol v súrede so, s kritériami nezávislosti, Európska komisia by mala konať ako eh, strážca eh, zmluv, by mala spustiť postup pre porušenie legislatívy. To je môj argument pri tej prvej otázke. A pokiaľ ide o vymáhanie práva, to je kľúčové, aj keď máme dobré pravidlá, ale nepresadzujú sa, tak je to len niečo, čo zostáva na papieri súd zástupcom národného orgánu e, pre, pre dozor. Pripúšťame, že GDPR do určitej miery sa ho učíme. Na začiatku sme boli trochu sklamaní, že nemáme e, e, cezhraničné prípady. Kde ich máme? Museli sme však zaplniť registre prípadmi a verím naozaj, že množstvo rozhodnutí dokonca veľkých rozhodnutí, e, ešte sa dostane na svetlo. Spomínali ste USA, pokiaľ ide o vymáhanie práva, e, môžeme im zavidiť, majú e, silnú právomoc, pokiaľ ide o presadzovanie práva. Pokiaľ ide o EÚ, iste potrebujeme čas na veľké rozhodnutia, ale taktiež jasnú stratégiu pre presadzovanie. Teraz pán Brajer za zelených. Ďakujem, pán Sabo. Nedávno sme sa stretli a jeden z bodov, ktorý sme diskutovali, bola úloha európskeho dozorcu e, pre ochranu údajov. Európska únia podľa vás, e, alebo teda EDPS v EÚ by mal dávať právne poradenstvo a zdržať sa politických rád ale EDPS má poradenskú úlohu v legislatívnom procese, takže mohli by ste možno vysvetliť poslancom, aký máte názor na úlohu EDPS? Dve minútky na odpoveď. Ďakujem za vašu otázku, je dôležitá. E, pokiaľ ide o návrh legislatívy, je to jedna z kľúčových úloh EDPRS, eh, e hlavná poradenská úloha a iste bola by to jedna z mojich hlavných eh, centrálnych úloh mojich aktivít. Keď som spomenul eh, súkromne a teraz aj verejne, že tento dozorca by nemal vstupovať do politických otázok. EDPS by sa mal zdržať komentárov politických otázok No jeho stanoviska by mali byť právne svojou povahou. Všetky stanoviska by sa mali opierať o zákony primárne aj sekundárne. Myslím si, že ako kandidát tu vidím to, že vy robíte politiku a robíte to dobre. Ja robím súkromné, takisto celkom dobre, myslím si. Ďakujem vám za a e, to, že ste ma vybrali do užšieho výberu. A to sú tie dve úlohy, ktoré treba e, e, oddeliť. Tu na verejne opakujem tento svoj postoj, že EDPS ako poradca by sa mal zdržať politických výpovedí a vydávať stanoviska zarozené, založené na zákone. Honorý pán poslanec Kardino za, pani poslankyňa za ide. Ďakujem pán predseda. Správneho hľadiska... Počkajte. Pani Tardino, kandidát e, si musí nájsť správny kanál, aby e, mohol počuť tlmočenie. Teraz môžete pokračovať. Ďakujem ešte raz. Digitálne práva sú e, z právneho hľadiska ešte nejasné. Európska únia tu musí naozaj byť moderná, ale súčasne nezabúdať na práva občanov. E, sú tu e, mnohé skúsenosti v praxi, v administratíve. E, vy ste bol aj výskumníkom, ale nevšimla som si, že by ste robili špecifický výskum v oblasti civilného práva. Nachádzame sa historicky na rás cestí, kde treba nájsť rovnováhu medzi verejným záujom, bezpečnosťou, ochranou údajov a je tu aj otázka umelej inteligencie, ktorá sa natíska. Akú úlohu zohráva e, Eh, orgán zodpovedný za ochranu údajov v tejto súvislosti. Ako viete, si viete predstaviť zvládať túto úlohu? Nuž, eh, naozaj eh, náš svet je čoraz digitálnejší. Keď hovoríme teda o právach, tak hovoríme oveľa viac o digitálnych právach. Práve preto si myslím, že je dôležité byť v kontakte s akademickou obcou a s výskumom a myslím si, že toto je prízanou hodnotou v mojom profile kandidáta, pretože naozaj sa dotýkame praktických otázok, pokiaľ ide o technológie a súkromie. Inak e, sa nedá pokročiť, napríklad pokiaľ ide o blockchain. E, o čo tu ide, ako to funguje v praxi, alebo ak, e, ak ide o hash technológie, toto všetko sú veľmi e, dôležité otázky, pretože dozorné orgány by mohli byť e, zo strany kontrolorov zavádzané, keby sa povedalo, že hash technológie, technológie e, že sú veľmi bezpečné a všet, že všetko je zakódované. Ale teraz sme dospeli k záveru, že hash technológie sú pekné, ale e, e, nie je to celkom v pravom slova zmysle šifrovanie Dôležité je vysporiadať sa so všetkými týmito otázkami, najmä pokiaľ ide o digitálne práva, technológie a súkromie a e, e, pripájam k svojej kandidatúre i svoj životopis a trvám na týchto otázkach. Pani Kanko, teraz za EKR. Ďakujeme za vašu prezentáciu. Prístup k metadátam je veľmi dôležitý pre rozvoj umelej inteligencie. Ako si myslíte, že môžeme zdieľať údaja takým spôsobom, aby naďalej e, sa pri, použili princípy GDPR? Ako to možno urobiť a pritom stále umožniť jednotlivcom, aby mohli si kontrolovať súkromné dáta? Taktiež, ako to môžeme robiť, pretože by sme brzdili inovácie a rast, aby EÚ a západné demokracie naďalej boli lídrami svetovými v umelých inteligenciách. Je to veľmi dôležité nielen pre našu ekonomiku, ale aj pre našu bezpečnosť. My všetci vieme, že ktokoľvek e, e, tu vyhrá, vyhrá aj ten závod globálny. Stále sa učíme e, čosi nového GDPR. Ďakujeme. Teraz na dve minúty pán Sabov. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Pokiaľ ide o metadáta, vy ste, ak som to dobro pochopil, hovorili o, o komunikačných metadátach. Áno, vec je to záľudná, pretože pokiaľ ide o metadáta, nehovoríme o obsahu komunikácií, je to zapeklité, pretože ak sa pozriete e, na e, údaje pohľadom metadát, tak celý váš e, život je viditeľný v tomto zmetku metadát, preto je veľmi dôležité, aby sme metadáta vnímali ako citlivé informácie o súkromí človeka. Spomenuli ste a hovorili ste aj o mojom e, príspevku, že sa učíme GDPR. To neznamená, že sa učíme principiálne otázky, to znamená, že dosahujeme vysokú rýchlosť GDPR v rámci tranzície. Je to celkom prirodzené. Od začiatku sme nemali e, e, cezhraničnú možnosť. Trvalo to naozaj e, chvíľu, kým sme to zapracovali. Ak som to správne pochopil, vaša otázka súvisí so stratou konkurenčnej výhody, pokiaľ ide o umelé inteligencie. Je tu celosvetová súťaž vo výskume a v investíciách v tejto oblasti. Ak hovoríme o umelej inteligencii, niekedy mám pocit, že nevieme presne, o čom hovoríme. Preto treba zrýchliť e, tieto diskusie. Ako náhle legislatíva bude vedieť o tom e, príjmať zákony, určite bude tu viac e, právnej istoty v tejto otázke a budeme môcť pokročiť. Ďakujem. Pani Deli za e, GUE teraz. Ešte si uvedomujete, že je tu veľký posun smerom e, k interoperability, k veľkým, veľkých databáz, veľkého rozsahu v oblasti obrany, PNR, e, moje obavy sa týkajú toho, ako vy posudzujete momentálnu situáciu, pokiaľ ide o právo na súkromie a ochranu údajov v svetle dozoru alebo kontroly v pozorovania, ktoré je v popredí. Kde si myslíte, že smeruje EÚ, pokiaľ ide o tieto bloky? Vy hovoríte, že vaša úloha nie je politická, ale dozor je politický, ale aj právny. Mnohé právne nástroje práve v tejto oblasti sa uh, už prijali. Ako to vidíte niektoré aspekty, ktoré sa identifikovali, ktoré nie sú uh, v súlede s chartou pre základné práva a tak ďalej. Pán Sabo, dve minútky. Ďakujem za otázku. Áno. Niekedy je to zavádzajúce zamýšľať sa nad právnymi e, otázkami, že nemajú silnú spoločenskú podporu a dopad. Pamätám si, ako mladý právnik som E, robil veľký blok výskumu o e, e, priemyselnej televízii CCTV a po rokoch sme dospeli k záverom čisto právnym, ktoré mimochodom boli v súlade s konceptom legislatívy. Typická oblasť bezpečnosti, dozoru, Ehm, a pokiaľ ide o interoperabilitu, iste och, úrady pre ochranu e, údajov e, pripomínajú princípy, ktoré sa spomínajú v tomto kontexte. Pripomínajú, že spolu zákonodárcovia prijímajú zákony, blokom údajov, ktoré ešte nie sú pripravené. Napríklad otázka transparentnosti nie je niečo proti bezpečnosti. Isté, interoperabilita e, e, znamená, že naša dozorná úloha bude v realite oveľa ťažšia a bude veľmi ťažké sledovať takúto zložitú výmenu údajov. Pre mňa kľúčom je, kľúčovou vetou je rovnováha medzi bezpečnosťou a súkromím a toto je taká paralela aj pre tieto orgány. Pani Fox za nezaradených. GDPR is posed as protecting the data of your... Pán Sabo, GDPR eh, chráni európskych občanov a my si tu dnes gratulujeme, no ale Mali sme dobré úmysly, ale bohužiaľ to má veľký negatívny dopad na malé stredné podniky, taktiež na charity, na občanskú spoločnosť, na mimovládky. Takže nie sú to rovnaké podmienky, to znamená, že technickí giganti a nadnárodné spoločnosti, ktoré majú dispozícii peniaze a právnikov, v podstate majú rovnaké povinnosti ako malé organizácie, ktoré sa snažia len sami seba podporovať a udržiavať e, svoju sieť, no a čelia taktiež drakonickým pokutám. Toto vytvorilo pracovné miesta pre mnohých konzultantov, ktorí ponúkajú e, konzultácie a učú sa to veľa peňazí a GDPR je najnenávidenejší právny akt v EÚ. Takže ako chcete zaručiť, že ochrana súkromie nepovedie k prílišnej regulácii, ako sa to často v EÚ stáva a že to nebude dusiť malé stredné podniky a nebude to upierať slobodu malým organizáciám občianskej spoločnosti? Pán Sabo, máte slovo na dve minúty. Ďakujem za túto otázku. Áno, keď GDPR ešte nebol hotový, tak jedným z našich hlavných cieľov bolo vyhnúť sa príliš na administratívnej záťaži. O to nám veľmi išlo, o to išlo veľmi zákonodárcom a taktiež je to spomenuté aj v kontexte GDPR. Chcem povedať, že sa týka vyhodnotenia GDPR, tak jeho vyhodnotenie jeho fungovania momentálne prebieha a som si istý, že aspekt prílišnej administratívnej záťaže bude taktiež zobratý do úvahy zo strany Európskej komisie. Čo sa týka malých organizácií, chápem, tento problém poznám, že malé organizácie potrebujú pomoc pri uvádzaní GDPR do svojej každodennej reality. Taktiež by som chcela že napríklad Maďarský úrad pre ochranu údajov aj iné úrady mm, naprogramovali projekt mm, pre malé stredné podniky, kde je linka, kde môžu zavolať alebo môžu poslať e-mail a pýtať sa otázky, na ktoré my zodpovedáme, taktiež môžu vyjadriť obavy ohľadom toho, čo je pre nich ťažké pri uplatňovaní GDPR a my tento vstup vyhodnotíme a publik, budeme publikovať. Takže stručne by som mohol toto povedať. A našim cieľom bude stále nižšia administratívna záťaž ako zákonodarcov a ako dohľadného orgánu. A teraz pán Lenárs za EPP na minútu. Ďakujem, pán predseda. Toto sa často nestáva, ale zelení sa opýtali presne to, čo sa chcelo pýtať aj ja. Pravdepodobne im išlo o inú odpoveď, ale vy ste sa vyjadrili jasne k tejto otázke ohľadom EDPS ako neutrálneho centra excelentnosti alebo ako politického aktéra, ale možno by ste sa mohli bližšie vyjadriť k tomu, ako chcete zaručiť, že EDPS pod vašim vedením zaručí v praxi tento rozdiel. A druhá vec ohľadom interoperability, myslím si, že sme našli vhodnú vyváženosť pri právnom akte, o ktorom sme tuto hlasovali v parlamente. A v rámci e, interoperability. Možno bude ľahšie vám zaujať vašu úlohu, takže ako chcete postupovať pri ďalšom rozvoji interoperability, pretože EDPS bude fungovať aj v rámci interoperability. Ďakujem, pán Sabo, dve minúty na odpoveď. I thought that you can ask the same question twice. Áno, je dobre dostať tú istú otázku dvakrát. Môžem odpovedať aj dvakrát, ale dobre, teraz už vážne. Ohľadom oddelenia týchto dvoch úloh, presadzovania a konzultácií alebo poradenstva, legálna úloha, politická úloha. Pre mňa je to dosť jasné. Úrady na ochranu osobných údajov sa majú zaoberať ochranou údajov a nemajú sa zaoberať politikou. Samozrejme, je treba pochopiť, ako to celé funguje. Musíme vedieť, koho úlohou je rozhodovať politicky, legislatívne a kto má poradnú úlohu ako orgán na dozor nad ochranou údajov. Takže myslím si, že by nemalo byť ťažké rozdeliť v praxi tieto dve úlohy. Taktiež, taktiež ste sa opýtali na dohľad a na opera, interoperabilitu. Áno, systém bude spustený, dôjde tam k výmene osobných údajov na každodennej báze a tým pádom bude dozor komplikovanejší No ale je to komplexnejšie. Budeme musieť spolupracovať s národnými úradmi na ochranu údajov, pretože tu máme aj zásadné medzinárodné aj národné aspekty výmeny údajov. V súčasnosti prebieha projekt v spolupráci s mm, Európskym výborom pre ochranu údajov. Tu by sme mali zúžiť našu spoluprácu, vytvoriť nový model dohľadu Takže takýto program prebieha. Ja by som ako nový dozorný úradník mohol tu začať. Áno, ešte máte vy minútu, pán Moraes. Ďakujem, pán predseda. Moja otázka tiež bola zodpovedaná, ale môžem sa opýtať možno trochu ináč. Ohľadom vašej poradnej úlohy od EDPS sa dozvedáme, že v podstate máte úlohy, ako napríklad radiť komisii, ale, aby som to povedal polopate, komisia vás môže aj ignorovať. Takže v podstate je to politická komunikatívna úloha. Ako sa postavíte k tomu, pokiaľ sa komisia rozhodne vás ignorovať? Po druhé, Cambridge Analytica. Každý kandidát bude hovoriť o prípade Cambridge Analytica, ale taktiež sa tu ríšia, šíria rôzne metódy, aplikácie, ktoré vyvinuli Cambridge Analytica, takže pokiaľ vy ste EDPS a stojte pred takýmto problémom, tak ako začnete ťahnutie proti tomuto? Ďakujem. Vaša záverečná odpoveď, pán Sabo. Ďakujem. Dve komplexné veci, na ktoré sa pýtate. Čo sa týka komunikácie s komisiou, tak e, a to, že by mohli vaše pripomienky ignorovať, samozrejme, je to situácia, kedy EDPS zaujal stanovisko a je to súčasť kultúry komunikovať medzi európskymi inštitúciami. Ja sa budem snažiť, ako to len pôjde, aby som bol vypočutý v ušiach Európskej komisie a Euró- Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov je poradcom, áno, EDPR môže mať jasné stanovisko k nejakej veci, ale EDPS je poradný orgán, takže samozrejme so všetkou úctou a s blízkou komunikáciou príjmem, pokiaľ odmietnú moje stanovisko. Priebehu legislatívneho postupu je dôležité, aby EDPS bol dostupný, prístupný všetkým inštitúciám, spoluzákonodarcom a neformálnym spôsobom. Words, uh... Ale niekedy si musíte uvedomiť, že dobre, vaše slovo môžu byť aj ignorované. Čo sa týka Cambridge Analytica, tak tu hovorím o nových obchodných modeloch, o nových technológiách, pretože čo sme videli v priebehu tohto škandálu, nevideli sme, čo sa deje. Toto je v podstate tá pasca neviditeľných údajov. Nede tu len o rozhodnutia, ale aj mm, spracovať, spracujúce e, operácie sú neviditeľné, takže treba posilniť našu úlohu, čo sa týka nových technológií, spolupráce a zbierania informácií hľadom prebiehajúcich záležitostí. Takže spolupráca opäť je kľúčová. Dobre, ďakujem. Ďakujem všetkým účastníkom diskusie, všetkým poslancom a predovšetkým vám, pán Sabo, nielen za vaše odpovede, ale aj za to, že ste prišli sem k nám na naše krátke vypočutie do výboru LIBE. Rozhodne sa zajtra ale dostávate ešte dve minúty na záverečné vyhlásenie. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Bol to veľmi príjemný rozhovor. Dobre sa mi rozprávalo o otázkach ochrany súkromia a ochrany údajov. Tento rozhovor bol dobrý, napriek tomu, že sa nemôžem vyjadriť k niektorým otázkam do plnej miery, pretože naďalej prebiehajú rokovania Vidím tu veľa synergií, čo sa týka spolupráce Európskych inštitúcií. Stanovisko Európskeho parlamentu naďalej bude pre mňa inšpiráciou. Teraz sa musím rozlúčiť so zástupcami našich občanov a teším sa na to, že vás čoskoro opäť uvidím. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme, pán Sabo. Tiež a veľa šťastia. Congratulations, Mr. Sabo.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 Takže už už nepotrebujeme vysvetľovať postup, lebo už to poznáme. Takže pán Vievorovský. Well known of all of us, because he's been there. Takže poznáme ho, pretože po 5 rokov bol asistentom Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Príde 10 otázok po jeho príhovore, ktoré budú určené tomuto druhému kandidátovi na post Európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov. Vždy minúta otázka, dve minúty odpoveď. Na záver finálne vyhlásenie v trvaní dvoch minút. Máte slovo, vítam vás tu, len opäť gratulujem. K tomu, že ste boli vybratí na ten konečný zoznam. Môžete tu predniesť vašu prezentáciu. My rozhodneme ako výbor Libe zajtra. Ďakujem, pán predseda. Pani podpredsednička, vážení členovia výboru LIBE. Mám obrovskú česť, že dnes tu môžem s vami byť a predstaviť vám svoju víziu a svoje očakávania, povedzme, na nadchádzajúcich pár rokov, čo sa týka ochrany údajov, ochrany súkromia a práce Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Rád by som vám ponúkol všetko, čo bude v mojich silách, moje hodnoty, moje skúsenosti, moje znalosti hodnoty sú rovnaké, ako som mal pred 5 rokmi, keď som tu prednášal prezentáciu vo vašom výbore a uchádzal som sa o miesto asistenta dozorného úradníka. A čiastočne je to zapričinené tým, že pochádzam z krajiny, ktorá bola pod totalitným režimom pred rokom 1989 a chýbali nám európske hodnoty v tomto zmysle. No ale taktiež vám ponúkam bohaté skúsenosti aj zo súkromného sektora, kde som 7 rokov pracoval. Nebol som právnikom, ktorý pripravuje zmluvy a niekoho bráni pred súdom, ale robil som data mining. A viem, nakoľko je to zábavné pre tých ľudí, ktorí sa tým zaoberajú a viem, aké majú očakávania. Taktiež som pracoval vo verejnej správe na ministri na ministerstve vnútra, taktiež na úrade pre ochranu údajov na národnej medzinárodnej úrovni. Taktiež mám 25 rokov akademických skúseností. No a tým pádom som v dobrej pozícii, ke ako pochopiť z technologického pohľadu, aké máme v súčasnosti výzvy. A viem, ako kancelária funguje, ako fungujú európske inštitúcie, čo je dobré, čo je zlé. No a myslím, že tým som sa dostal na koniec dvoch minút. Malo to byť 5 minút? Aha, prepačte. Ja by som vám radil, využite celý ten čas. Dobre, takže ešte pár slov dodám. Takže moje skúsenosti to je jedna vec, ale zároveň má mladistvého ducha, mladistvý prístup ochrane údajov a súkromia. Som o 14 rokov mladší než predchádzajúci komisár, ale naďalej si e, spomínam, ako to vyzeralo, keď ešte počítače neboli. Ja som začal používať, keď som bol na vysokej, ale zároveň mám dve céry, ktoré to veľmi dobre vedia s počítačmi a my chceme vytvoriť budúcnosť aj pre takýchto, hlavne pre takýchto ľudí. Mali by sme si teraz zachovať naše hodnoty, zároveň využiť inováciu správnym spôsobom a urobiť svet lepším. Now, let's proceed. Let's proceed. Dobre, takže ďakujem pán Vievorovský za vašu prezentáciu. A teraz príde 10 otázok Každá na minútu a každá odpoveď na dve. Pani Mecola z EPP. Ďakujem, pán predsa, ďakujem, pán Vievorovský. Z vašej skúsenosti ako asistent EDPS a taktiež dočasný EDPS za posledných pár mesiacov, za čo vám ďakujeme, viete si predstaviť, ako by Európska únia mohla e, byť úspešnejšia, čo sa týka spracovania údajov, tak e, aby sme boli viacej lídrami v súvislosti s e, novými technológiami, predovšetkým e, v súvislosti s umelou inteligenciou. No ako navodiť vyváženosť medzi ochranou údajov a inovácie v tejto oblasti? Ako zaručiť, že údaje európskych občanov budú chránené, predovšetkým pokiaľ bude dochádzať spolupráci s mimoeurópskymi aktérmi. Ďalej, čo sa týka navýšenia kontroly, dotknutých osôb nad vlastnými údajmi, pokiaľ by ste chceli, e, chceli by ste zaviesť nejaké konkrétne nové práva pre dotknuté osoby? Ďakujem, pán Vievorovský, na dve minúty. Ďakujem, bo je ťažké sa vyjadriť za dve minúty, lebo toto je kombinácia rôznych tém, ktoré musia byť zobrané do úvahy, ale chcel by som začať to poslednou časťou. Využívanie vlastníckých práv. Nuž ja dnes som veľkým fanúšikom e, diskusie ohľadom vlastníctva, údajov a informácií tohto typu. Predovšetkým ako právnik, keď hovorím o vlastníctve, tak to znamená v podstate E, že sa to pozrite z pohľadu občanského práva, že ste vlastníkom, tým pádom môžete niečo opustiť, môžete to zdieľať, môžete to predať. No a čo sa týka údajov, tak tamto takto až tak dobre nefunguje. Pokiaľ chceme tie údaje kontrolovať, tak to neznamená, že sme jedinými vlastníkmi. Môže sa stať, že sú rôzne subjekty, rôzne organizácie, ktoré využívajú tieto údaje za rôznym účelom No a samozrejme, čím je to komplikovanejší systém, čím viac sú systémy interoperabilné, čím viacej algoritmov používame v tejto korelácii medzi jednotlivými kontrolórmi, tak tam ten aspekt bude čoraz dôležitejší. A čo sa týka prístupu jednotlivých aktérov na trhu, jednotlivých zainteresovaných strán, ktorí sa zaberajú otázkou súkromia, ja by som to rozdielal možno do štyroch skupín Takže tam odlišný prístup e, k štátom alebo medzinárodným organizáciám, fóro, fóram a taktiež e, občanské spoločnosti a ďalej tu obchodný svet. Všetkých týchto musíte zobrať e, do úvahy, čo týka štátov a medzinárodných fór, tak tam by som ako EDPS predovšetkým zdôraznil to, že je dôležitá synergia medzi úradmi na ochranu údajov a ďalšími aktérmi v rámci verejnej správy. Dám vám príklad. My sme vytvorili tzv. hack fórum, kde diskutujeme s so spracovateľmi mimo verejnej správy a organizujeme diskusie s európskymi organizáciami a s národnými organizáciami a s európskymi inštitúciami. Ďakujem, prosím, maximálne dve minúty na každú odpoveď. Druhá otázka, SAD. Pani Sipo, na minútu. Ďakujem. Predovšetkým pán Vievorovský, ďakujem za vaše vyhlásenie hľadom vlastníctva údajov tam mám taktiež určité pochybnosti, no ale vo vašom úvodnom vyhlásení ste hovorili o výzve v tom zmysle, že je treba si zachovať naše hodnoty. Takže moja otázka je, ako vidíte úlohu GDPR a e-privacy, predovšetkým v súvislosti s dohľadom a rozvíjaním eh, aplikácií a memi umelej inteligencie. Myslíte si, že je treba zorganizovať ešte viacej diskusí ohľadom, naši, ohľadom súkromia našich hodnot. Druhá, možno taká kratšia otázka. Nariadenie elektrickom súkromí opäť neprešlo minulý týždeň, takže čo sa týka EDPB, vidíte nejakú šancu, že by sa lepšie uplatňovali súčasné pravidlá, predovšetkým pre kuky, tak aby bola šanca prenasledovať spoločnosti, ktoré um, porušujú pravidla na ochranu súkromí, súkromia. Ďakujem, pán Vievorovský. Samozrejme, umelá inteligencia je pre nás veľkou výzvou pre orgány na ochranu údajov, ale preto všetkým je treba pochopiť, čo sa myslí umelou inteligenciou, pretože toto je v podstate také marketingové slovo, marketingová koncepcia. Um, Môže tam byť v tom e, robotika alebo aj možno nejaké e, učebné technológie, rozpoznávanie tvári. Toto sú taktiež dôležité veci, o ktorých treba diskutovať, no ale možno to nespadá e, do diskusie o umelej inteligencii. Ja si myslím, že by sme najprv si mali overiť, čo máme a čo môžeme využiť. GDPR je jedným z právnych aktov, ktoré môžu pokryť veľa požiadaviek a veľa očakávaní, čo sa týka regulácie umelej inteligencie, predovšetkým pokiaľ sa bude robiť dobré hodnotenie eh, vplyvu. Ale tie, sú tu ešte nejaké ďalšie časti, ktoré nie sú dobre regulované, tým je treba sa zaoberať, predovšetkým čo sa týka eh, transparentnosti algoritmov, pretože Možno nie vždy to pokrýva GDPR, ale nezabúdajme, že už máme veľmi zaujímavé skúsenosti v mnohých krajinách ohľadom ehm, systémov, ktoré nie sú umelá inteligencia, ale v podstate nám predkladajú rovnaké problémy, ako máme s umelou inteligenciou a nie je to len o implementáciu, ale o vyhodnotenie postupu. Čo sa týka elektronického súkromia, Myslím si, že EDPB už tú diskusiu spustila. Spomente si, že sme pripravili, že EDPB pripravili stanovisko ohľadom súčasného vzťahu medzi smernicou o elektronickom súkromí a GDPR. A taktiež ste hovorili o probléme cookies, predovšetkým eh, cookie walls. Takže Ide nám o harmonizovaný prístup v rámci Európy, predovšetkým preto, že orgány na ochranu údajov nie vždy sú zodpovedné e, za tieto aspekty. Ďakujem teraz pani Sofie Inetfeld za obnom Európu. Ďakujem pán predseda, ďakujem pán Vierovský. E, oceňujem e, vašu osobnú zaviazanosť, ktorá vyplýva z hlbokého presvedčenia, zdieľame tie isté postoje. Avšak e, toto vymenovanie tu nejde len o vaše postoje, tu ide aj o tom, akým spôsobom e, e, dáte viac vplyvu EDPS, pretože ma zaraža, že EDPS je konzultovaný ako skôr formalita s Európskou komisiou a potom do vysokej miery ignorovaný väčšinou na úkor ochrany údajov a súkromia údajov. Ehm, už e, sme stratili veľa e, súdnych prípadov, Safe Harbor, e, nemusím to menovať, ale čo urobíte vy, aby ste EDPS dali viac vplyvu? A potom otázka, či so mnou súhlasíte, že tzv. Mm, smernica o polícii musí byť nahradená nariadením, pretože jednoducho nie je dostatočne silná. Pán Vievierovský, dve minúty. Poprvé, myslím si, že musím preukázať silu EDPS e, presadzovaním a e, implementovať pravidlá, ktoré máme v rukách, aby sme ukázali, že je, existuje dobrý dôvod, e, keď sa poskytnú orgánom pre ochranu údajov možnosti, aby sa zaoberali predmetmi, ktoré parlament, rada ak komisia e, majú v legislatívnom procese, čiže aby som zdôraznil praktickú prácu inštitúcií vrátane EDPS e, pri ochrane údajov. Čo tiež chcem zdôrazniť ako dôležitú vec je, že mali by sme sa prezentovať ako EDPS a vychádzať mm, z právneho hľadiska poradenstva, technického poradenstva a organizačného poradenstva pre inštitúcie, pretože toto je čosi, čo e, nám o čo prichádzame a máme veľa e, vedcov v našej inštitúcii, e, napríklad aj e, čo sa týka konkurencie, čo sa týka ľudí, ktoré, ktorých chceme zamestnať v budúcnosti, takisto zdôrazňujeme diverzitu, pretože táto diverzita v tomto úrade umožní, že vám dáme to, čo chcete, nielen právnu analýzu, ale aj praktické poradenstvo. A to bude podobne to najdôležitejšie, čo urobíme, aby sme si e, ponechali našu rolu poradcu pre inštitúcie Európskej únie v legislatívnom procese. A tá druhá časť, či súhlasíte so mnou, že e, policajná smernica, smernica o presadzovaní údajov. Áno, to sú odpovede, ktoré sme mali na prvom zasadnutí LIBE na medziparlamentnom zasadnutí v roku 2012, keď som mal možnosť hovoriť o tejto smernici a povedal som, že to, sú, to je podmienka Equanon, aby sa polícii a orgánom presadzovania práva e, dali práva, aby používali veľké údaje. Neviem, či je formálne možné e, urobiť so smernice nariadenie, ale chcel by som e, mať smernicu, ktorá minimálne vyzerá ako nariadenie. Ďakujem. Teraz pre zelených jedna minúta pán Breyer. Ďakujem. Pán eh, Viverovský. ďakujem za eh, vašu kandidatúru neprekvapí vás, že mám e, otázku, čo sa týka nediskriminácie komunikačných údajov a lokalizačných údajov. Európsky súdny dvor rozhodol, že hoci e, táto politika sa netýka e, obsahu práva, teda základu práva, ale nediskriminačný prístup ku všetkým údajom nie je nevyhnutný a primeraný pre účely boja proti závažnému zločinu. Čiže E, v rozsudku e, člen, členovia EDPS povedali, že EDPS je toho názoru, že by bolo možné poskytnúť e, obmedzený, ale efektívny elektronický komunikačné uchovávanie údajov a režim prístupu k keďže sa vedie veľká politická diskusia o tejto otázke, či už ide o moju skupinu a moje osobné názory, keď sa dá keď sa dá takýto voľný priestor eh, pre komunikáciu, eh, ktorý sa týka celého obyvateľstva. Takže aký je váš názor? Či schvalujete takúto politiku, alebo či nás budete eh, podporovať? Takže traja kandidáti. Takže prosím, snažte sa naozaj dodržať tú jednu minútu Eh, na otázky a dve minúty na odpoveď. Pán Vieverovský, v ideálnom svete by som nechcel eh, videl niečo ako uchovávanie osobných údajov vôbec, alebo minimálne, aby nemala možnosť prístup k týmto údajom, ktoré sú zachované z technických dôvodov. Zároveň musím pripustiť, že keďže som poradca inštitúcií EU eh, a agentúr a keďže som poradcom zákonodarcov musím e, zobrať e, na vedomie rozsudky e, Európskeho súdneho dvora, ale zároveň inštitúcie, ktoré máme a musím si položiť otázku, je vhodná situácia, ktorú máme, keďže nemáme smernicu o uchovávaní a nemáme smernicu o zákaze. Ak nemáme zákaz, tak nemáme zákaz. A máme Európsky súdny dvor, ktorý hovorí, že, by, že jednoducho neexistuje všeobecná všeobecný konflikt medzi e, chartou základných práv a uchovávaním údajov, ale je tam prach E, e, akým spôsobom sa e, zaobchádza s týmito údaje. Takže aby som sa na to díval prakticky, predovšetkým na tento prach, na tento limit. Čiže ja by som nechcel, aby tie údaje ostali uchovávané, ale bez riešení na európskej úrovni máme absolútne odlišnú situáciu v niektorých krajinách, kde to uskladňovanie povinné uchovávanie neexistuje. A potom iné krajiny, kde policajné a tajné služby majú e, rozhranie, aby sa pozerali e, na tieto údaje e, telekom operátorov a na tom, o tom rozhodujú členské štáty. Čiže keďže tu vidím tento tlak zo strany členských štátov, tak by som chcel pripomenúť ten prach, ktorý vytvoril Európsky súdny dvor ohľadom toho, kedy sa smú použiť tie údaje, ktoré sú uchované. Mne sa nepáčilo vyjadrenie jedného e, komisára, ktorý povedal, že uchovávanie tu je navždy, ale musím priznať, že z technického pohľadu a z pohľadu e, komisie tieto údaje sú niekde k dispozícii. Čiže čo je pre mňa teraz najdôležitejšie, je, kto bude mať k tomu prístup, kedy, za akých okolností a na aký účel ak nemôžem e, e, teda e, vytvoriť svet bez uchovávania údajov. Teraz za ID Wirt Harvest, jedna minúta a jedna otázka a potom potom pani Kanko za EKR. Jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Jeden rýchly element sa chcem podeliť s vami o jeden aspekt, pretože vo vašej písomnej odpovedi tam súhlasím e, e, s vašou výpovedou o tom, aký je pocit žiť v oblasti, kde e, nie sú nie, žiadne práva. Spomínam si na detstvo a teraz myslím, že som veľmi šťastná, že údaje, ktoré máme, že tam nebol internet, pretože v tom čase by sa udialo toho viac horšieho pre naše obyvateľstvo. Pokiaľ ide o e, ten, e, tú existenciu GDPR, viacerí, ktorí pracovali na GDPR, mali pocit, že GDPR sa príliš e, zameriava na, na tie určité princípy a rýchly vývoj na základe rýchleho vývoja technológií, tak GDPR zostarne posledné právo o ochrane údajov trvalo 20 rokov, ale to bola smernica. Vzhľadom na to, že GDPR je nariadenie, čo si myslíte, že je životnosť tohto zákona a aké problémy musia byť riešené eh, v budúcom ehm, eh, boji proti eh, teda v budúcej ochrane údajov. Takže ja chápem tú otázku tak, čo by sa malo riešiť v budúcnosti. Takže myslenie je dopredu, pretože teraz e, GDPR je, e, že ak chcem zjesť jogurt, ktorý je z minulého týždňa, tak už je neskoro. Taký je ten, taká, taká je tá životnosť. Ja chcem zdôrazniť, že pre mňa GDPR nie je jediný právny akt, e, s ktorým sa zaoberám. Keď hovoríme o Európe ako lídrovi eh, v ochrane údajov a v ochrane súkromia musíme myslieť na celé aký komunitár. Čiže toto nie je len problém GDPR, toto nie je len problém eh, elektronického súkromia, to je celý režim Európskej únie, ktorý chceme mať ako určitý benchmark v globálnej diskusii. Globálna diskusia, ktorá nás nepovedie E, e, k zmluve o ochrane údajov v blízkej budúcnosti, ale ktorá nám umožní e, zdieľať tieto hodnoty s rôznymi kultúrami a s rôznymi krajinami. Ďakujem. Teraz prejdeme ku GUE, pán Marena. Správne, pán Marena, na jednu minútu. Thanks, uh, Ďakujem články 61 62 nariadenia 2018 lomeno 1725. Tam je povinnosť spolupráce a koordinácie s národnými e, dozornými orgánmi e, v rozsahu e, príslušných právomocí, aby sa zabezpečila efektívna kontrola IT systémov a orgánov a agentúr EÚ schengenského eh, informačného systému VIS, eh, colného informačného systému. Môžeme si len predstaviť tie milióny mm, jednotlivcov, ktorí sú obsiahnutí v tomto. Môžete nám povedať, aké sú hlavné výzvy eh, takéto spolupráce a koordinácie, akým spôsobom by ste zabezpečili efektívny dohľad nad týmito IT systémami. Pán Vievorovský, máte dve minúty na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Ako viete, momentálne máme e, e, e obrovskú spleť riešení, e, ako, čo sa týka e, úlohy orgánov ochrany údajov a dohľad nad rôznymi databázami, ktorý je na európskej úrovni, potom tento obraz tisícok e, databáz a zdrojov, ktoré sú zdieľané medzi členskými štátmi a e, inštitúciami EÚ a predovšetkým e, agentúrami EÚ, tak tam vidíme, aký zložitý tento problém je. Vždy vyzývame k spolupráci, čo sa týka E, systému dohľadov, ale zároveň musíme pripustiť, že riešenie, ktoré momentálne e, sú v nariadení 1725 e, v kapitole 9, niekedy nepostačujú. Máme lepšie aspekty, ktoré sú napríklad v nariadení Europol a takisto musíme zistiť, že je určitý rozdiel medzi tým, čo riešia inštitúcie ako OLAF alebo databázy, e, ktoré má EULISA, alebo e, čo sa týka spolupráce, e, ktorú sa zaoberá Eurojust. Vzhľadom na tieto všetky rozdielnosti si nemyslím, že je jedno riešenie. Čo chcem zdôrazniť zároveň je, že keď som hovoril o presadzovaní v oblasti ochrany údajov v inštitúciách EÚ, tak som mal na mysli agentúry Eh, a ktoré sa zaoberajú eh, presadzovaním údajov, eh, presadzovaním práva údajov polície. A potom sme urobili, vydali prvé zákazy v tejto oblasti, napríklad zákaz aktivít monitorovania sociálnych služieb pre jednu agentúru, ktorá nemala e, dostatok e, právneho pozadia e, pre tieto aktivity. Toto bolo rozhodnutie, ktoré nebolo ľahké, pretože možno niektoré z týchto aktivít sú zaujímavé, ale bohužiaľ myslím, že bez súhlasu zákonodarcu by to európske inštitúcie nemali robiť. Ďakujem. Teraz pán Fox za nezaradených na jednu minútu. Fanny Fox, pán Fox, Takže e, dnes máme e, občianskú slobodu, e, že niečo skrývať a nie, nie sa čoho báť, ale je spravodlivé, že či ide o národnú bezpečnosť alebo kybernetickú bezpečnosť, Vlády viacerých členských štátov a orgánov EÚ to viedlo k tomu, že porušovaní súkromie jednotlivcov tým, že vykonávali dohľad Eh, požadovali napríklad, eh, aby spoločnosti eh, umožňovali zašifrované údaje, napríklad WhatsApp, alebo išlo o rôzne tajné teda tajné informácie. Takže ako EDPS bude bojovať proti takýmto krokom politikov, ktorí robia špionáž nad svojimi občanmi keďže e, vláda, e, aby robila špionáž, aby takto kontroloval svojich občanov, určite to nepokladáte za správne. Tak ja by som mal dva druhy odpovedi v závislosti od toho, či hovoríme o národnej bezpečnosti, či hovoríme o kybernetickej bezpečnosti, pretože e, vy ste dali obidve tieto oblasti do jednej otázky, pričom je tam veľký rozdiel z čisto formálneho hľadiska a ja by som eh, chcel, eh, aby sa eh, naozaj rozlišovalo medzi tým, čo je v sektore národnej bezpečnosti a to, čo je pravdepodobne by sa malo riešiť inak, čo by inak mali riešiť inštitúcie EÚ a potom verejná bezpečnosť a kybernetická bezpečnosť. Chcel by som pravdepodobne navrhnúť, aby keďže sme sa dohodli rok po roku na nových spôsoboch dohľadu E, ktoré sú nejakým spôsobom akceptovateľné pre Európsku úniu, tak urobíme to inovatívnym spôsobom. Pre jeden nový element, ktorý navrhneme, odstránime jeden z tých starých. Ak je čosi, čo ešte stále nie je efektívne, a pokúsime sa navrhnúť niečo namiesto toho, tak navrhneme to namiesto toho. Nie dodatočne k tomu, pretože vždy znovu a znovu máme situáciu, kedy EDPS Eh, sa obracia na parlament alebo radu alebo na komisiu a hovorí, teraz hovoríme o týchto krokoch a o 5 rokov budeme hovoriť o, o ďalších krokoch. Čiže teraz, keď hovoríme o interoperabilite, aká bude naša diskusia o 5 rokov, pretože e, neurobíme krok dozadu. Čiže toto je čosi, to nie je vtip, to nie je anekdota, to je návrh. Eh, posúďme na základe toho, čo sme urobili doteraz, e, či je to dostatočné na to, aby sme si to ponechali. A samozrejme, keď hovorím, že si spomínam na časy, keď mi chýbali tieto hodnoty, tak e, som mal na mysli dohľad e, zo strany štátov. A to je čosi, na čo som sa zameriaval od začiatku mojej práce. Teraz za EPP pán Lenárc eh, na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Veľmi zaujímavá diskusia o úlohe EDPS a či by mal byť nestranný, politicky neutrálny, alebo či je to politický aktér e, s vlastnými právami, e, s vlastnými preferovanými politickými opciami. Čiže čo si vy myslíte, ako vy vidíte toto rozlíšenie medzi tým, či ide o politického aktéra, alebo či ide o neutrálneho supervízora. A po druhé, súhlasím s tým, čo ste povedali, že eh, je potrebné právne poradenstvo, ale aj technické poradenstvo. Zdá sa, že eh, tu je nerovnováha medzi množstvom ehm, právneho personálu EDPS a potom eh, technickými expertmi. Spomenuli ste dve veci, takže je tu niečo, čo sa ešte plánuje riešiť počas budúcich rokov? Ďakujem. Toto je ľahká otázka. Takže poprvé, keď sa ma pýtate, či si myslíme, že EDPS by mala hľať úlohu mm, politického aktéra, moja odpoveď je jasná. Nie, absolútne nie. To nie je rola pre EDPS aby hrala politickú rolu v tejto diskusii. My sme experti, my sme tí, ktorí hovoríme o hodnotách, ale nehovoríme o tom, či sme e, na nejakom mieste v, e, v politickom spektre. E, naše politické názory nechávame mimo našej funkcie. To je čosi, čo nie je kľúčové pre aktivity v rámci inštitúcií. Mali by sme byť supervízorom všetkých inštitúcií v EÚ, kontrolorom a zároveň keď sa snažíme radiť rade parlamentu, ale aj komisii, naša rola by mala byť eh, technického, rola technického aj právneho poradcu, technického poradcu viac, ako to bolo doteraz. Doteraz sme e, boli skôr e, právnymi poradcami, ale táto diverzita, ktorú chceme dosiahnuť v, tejto, v tomto úrade, je diverzita e, vzdelania a poznatkov. Čiže ide o to, aby sme pochopili akým spôsobom sa údaje využívajú na trhu, ale tiež, aby sme chápali e, tie nové riešenia, ktoré e, prídu v najbližšej budúcnosti, e, napríklad edge computing ako transhumanizmus a E, e, humánne počítačové rozhranie. Takže toto sú veci, do ktorých budeme investovať v blízkej budúcnosti a ja by som chcel najprv e, posúdiť, aké poznatky potrebujeme a ako môžeme využiť systém synergii medzi nami ako EDPS a inými orgánmi na ochranu údajov v Európe, ktoré možno majú expertízu v iných oblastiach. Ďakujem. Klod Moráž na minútu za SAD. Vrátim sa k otázke, ktorú riešila pani Intfeld. A to je otázka e, to, že e, e, mnohé otázky ste prehlbili, ale otázka tu, kde ste poskytli veľmi dobrý text pre komisiu, keď navrhujú nové návrhy, ale v konečnom dôsledku môžu vás vlastne ignorovať. Vy si vlastne dáte prácu, mnoho konzultácií, mnoho odborných názorov. Aký prístup by ste použili na to, aby ste pochopili právomoci, ktoré máte vy, ale, že vy to, ale oni to môžu vnímať tak, že to budú ignorovať. Ako otázke eh, Cambridge Analytica, môžem sa spýtať i takto E, vidíme tu priame e, dôkazy manipulácií volieb. E, občania sa môžu pýtať, čo robia čo robí EÚ s tým šírením sa týchto metód. Čo by ste videli ako prioritu v tomto ohľade, ako šéf EDPRS? Mali by sme riešiť ako EDPS len časť toho problému manipulácie. Nie všetko, čo je spojené so škandálom Cambridge Analytica, s aktivitami rôznych hráčov, je otázka ochrany údajov a súkromia, ale hlavný problém dát, ktoré sa zbierali z určitých údajov, je čosi, čo musia riešiť e, orgány ochrany údajov a e, som spokojný s úlohou ICO v tejto oblasti. ale bezpečnosť údajov, ktoré sa zbierajú práve kvôli politickým aktivitám, je ďalší problém, ktorý treba riešiť ako EDPS a ako orgán ochrany údajov. A musím povedať, že z najdôležitejších prípadov tohto roka je prípad proti Európskemu parlamentu a prepojenie s využitím údajov na akcie, ktoré pripravujúce európske voľby kde údaje sa posúvali spracovávateľom mimo inštitúcií EÚ. A parlament nedokázal vytvoriť skutočné e, e, auditorské kroky. Našťastie nič zlého sa neudialo. A však musíme E, museli sme tento, tento, údaj, e, tento kontrakt ukončiť a vymazať údaje, takže e, niečo blízke tým našim rozprávom. Napriek tomu problémy môžu vyvstávať. Mňa veľmi potešilo, že za posledný rok v mojej úrade, v mojej kancelárii som mal naozaj tých hlavných vyšetrovateľov E, z ICO, ktorí vyšetrovali Cambridge Analytica, národný expert, ktorý pracoval napríklad v úrade EDPS. Ďakujem vám, pán, za to, že ste nám ukázali, aké zraniteľné sú dokonca údaje e, e, inštitúcií. Máte dve minúty na záverečné stanovisko. Ďakujem vám Chcem pripomenúť jednu z vecí, ktorá bola i v tej písomnej časti našich odpovedí. toho stanoviska, ktorého som odozdal predtým, než som sem vstúpil, kde na úvod je e, popis toho, keď som pred 27 e, rokmi e, vstúpil do organizácie, ktorá má v svojej filozofii víziu spravodlivého sveta rešpekt ľudskej eh, dôstojnosti a kulturálnej rozmanitosti. Mohlo by to znieť patenticky, ale to má poháňa dodnes. Spravodlivý svet, právny štát, to je základom našich rozhovorov o ľudských bytostiach, pretože my neochraňujeme dáta, ochraňujeme ľudské bytosti a ochrana údajov je len nástrojom na dosahovanie tohto záverečného cieľa a súčasne pamätajme, že sa líšime jedno druhého, že je tu kultúrna rozmanitosť. E, e, a toto sa nám páči na tomto európskom e, projekte, že to, že tu môžeme hovoriť všetkými jazykmi, že vieme diskutovať medzi kultúrami, to je súčasťou tohto európskeho projektu. A rád by som žil v svete, kde tento štandard, ktorý máme v ochrane údaje, sa uznáva ako niečo, čo by mohlo byť našou výhodou na trhu a že sa dá to použiť na trhu inovatívne. Rád by som e, videl e, inštitúcie EÚ, ktoré budú vzorom ako inteligentná administratíva, ktorá dokáže využiť nové technológie a nový vývoj a inovácie, aby sa veci diali lepšie, než sme robili doteraz. Ak diskutujeme o blockchain, nediskutujeme len o výzve ktorú to má pre právo na to byť zabudnutý. Majme však na pamäti úspechy, e, ktoré e, e, pritom získávame v rámci GDPR. Ďakujeme vám. Ďakujeme poslancom za druhé kolo otázok a odpovedí. Aj vám, pán Vývorovský, ďakujeme nielen za vašu prezentáciu, vaše úsilie, Vážime si tiež celoživotnú kariéru v prospech ochrany údajov a samotnú skutočnosť, že ste boli e, vybraní e, do užšieho výboru. E, blahoželáme vám k vašemu, vašemu úsiliu v, tom, v tejto oblasti. Budeme pokračovať tretím kandidátom a želáme vám veľa šťastia. Ado, Je neskoro a preto sa mm, e, e, hneď pustíme do ďalšej práce. Ďakujem, že ste tu zostali. Máme pred sebou e, tretieho kandidáta. Boli ste vybraní ako tretí kandidát v poradí. Budete tretí, ktorého si vypočujeme. Vítame vás a Blahoželáme vám k užšiemu výberu. Taktiež si uvedomujeme, že ste e, nám dali váš životopis. Iste však viete, že tu máme metódu. Budete mať 5 minút na prezentáciu a potom budete mať blok desiatich otázok vždy e, minúta otázka, dve minúty odpoveď a potom ešte budete mať na dve minúty záverečné slovo. Nech sa páči. Ďakujem dámy a páni za to, že som dostal možnosť takto neskoro e, vám odprezentovať moju motiváciu a víziu. Chcel by som e, vyzdvihnúť meno Giovanni Butterile, ktorého som poz, mal v tejto funkcii a spolupracoval sa s ním, pokiaľ ide o ochranu údajov. Som za 20 e, rokov naozaj zaoberal funkcie na všetkých stranách tejto problematiky. Bol som dvakrát v regulačnom e, úrade e, v rôznych dištanciách vo Francúzsku a takisto komisár v oblasti energetiky a rozvoja inteligentných sietí. Takisto som v medzinárodných review eh, uverejňoval viaceré vedecké práce. Od roku 2016 som strategickým poradcom v ICAO, teda v regulačnom orgáne v Anglicku. A dnes uh, som advokátom, takže som v tejto problematike naozaj obišiel 360 stupňov jednotlivé ramena ekonomiky a práva. Ale ak by som mal zhrnúť moju kariéru, bolo by to jedným slovom a to je nezávislosť. S nezávislosťou som e, organizoval prvé nezávislé kontroly vo Francúzsku. Nezávislosť pri e, rozhodovaní o práve na zabudnutie v rámci nedávnych rozhodnutí súdneho dvora a nezávislosť, pokiaľ ide o rozhodovanie pro bono pre jednu organizáciu vo Francúzsku. pledo je, ktoré mi možno získalo meno v Európskom súdnom dvore. Dnes sme tu preto, pretože Európania majú určité obavy, pokiaľ ide o ich ochrany ich údajov, že je to čosi, čo im uniká a že strácajú kontrolu nad svojimi údajmi, táto oblasť sa za 20 rokov výrazne e, zmenila. Dnes sa stala veľmi centrálnou. Prečo? Pretože e, sa sem e, spájajú aj ďalšie základné práva. Bez nich by nebolo prepojenie na jednotlivé špecifické typy ochrany údajov v tejto oblasti. Samozrejme, treba robiť dve veci, pokiaľ ide tieto obavy. Treba posilniť úlohu Európskeho parlamentu, nové pravidlá na ochranu našich hodnôt a tiež treba druhú vec, transformovať úlohu kontrolórov, spôsob práce. Business as usual už nie je možné a teraz prejdem do angličtiny, aby som zhrnul štyri opatrenia s cieľom zlepšiť e, služby EDPRS, pretože to považujem ako službu. Poprvé multidisciplinárnosť, proaktívnosť, e, zodpovednosť a rozhodnosť. Pohovorím o tom v krátkosti. E, e, samozrejme, multidisciplinárnosť to znamená rôzne typy pracovníkov, inžinierov, potrebujete dobrých poradcov, technologických poradcov. Proaktívnosť znamená, že by sme nemali vždy čakať na návrhy na e, nariadení na to, aby sme konali. Mali by, mal by som byť určitý horizontálny skener, ten dozorca, ktorý e, má sledovať situáciu v Európe, mimo Európy, v Číne a tak ďalej. Zodpovednosť znamená, že by sme mali byť zodpovední vo e, výročných inspekčných programoch. A rozhodnosť znamená, že EDPS by mal byť rozhodný dozorca E, vo všetkých oblastiach, kde má právomoci, e, pokuty v niektorých špeciálnych prípadoch. Záverom môžem povedať, že práve kompetentnosť, nezávislosť e, môžem pred vami stáť ako autentický ochranca týchto práv. pôvodom z talianských a poľských koreňov, takisto švédskych. Dokonca sa dohovorím po švédsky, ale nebudem e, to tu používať. Budem pokračovať v e, angličtine a francúzštine, tak to budem odpovedať na vaše otázky. Pán Padova, môžete si byť istí, že e, členovia nášho výboru vás rešpektujú za to, že ste boli vybraní do užšieho výboru. Prvá otázka Eh, od pani Meceli eh, z EPP. Ďakujeme, pán Padova, za vašu, reprezent- za vašu prezentáciu. Umelá inteligencie je ďalšou hranicou, kam budeme smerovať. Eh, tu, potrebujeme, tu bude určite smerovať nebývalé množstvo spracovania údajov a takisto etické otázky. Akú úlohu tu vidíte v, v tej, vo vašom úrade, aby sme postupovali E, kolektívne, aká by bola dobrá rovnováha v tejto oblasti, aby bolo zabezpečené, že e, údaje občanov sú chránené. A možný prístup na zvýženie kontroly údajov pri spracovaní osobných údajov e, samozrejme znamená aj zavádzanie problematiky vlastníckých práv v tejto oblasti. Aký máte na to názor? Nech sa páči. Máte slovo, pán Padova. E, Ďakujem. E, áno, umelá inteligencia je novou hranicou a vy ste spomenuli čísla, objemy a viete určite, že objemy e, údajov, ktoré sa vyrábajú, ktoré sa vytvárajú, sa každé dva mesiace zdvojnásobujú. 85% sa nespracováva spoločnosťami. Súčasne sa to však koncentruje u špecifických operátorov, Máme tu dva smery e, a tieto oblasti nie sú ani európske. Európa je medzi dvoma modelmi. Na jednej strane americký model, kde nie je zastrešujúca legislatíva GDPR, je tu len sektoriálna legislatíva a e, vlastne regulátor e, koná, až keď došlo k újme. A potom je tu druhý centralizovaný model, napríklad čínsky model, zberu údajov. Európa si tu musí nájsť svoju cestu a mohla by tvoriť veľmi humanistický, et, etický spôsob využívania umelej inteligencie. Komisia má výborné programy, tvrdí, že bude vydávať návrhy v rámci 100 dní. Európa však musí vytvárať dôveryhodné využitie umelej inteligencie. Ak tak nebude, tak ľudia stratia dôveru v našu, naše elektronické služby. Kde by sme mohli začať? Máme výhodu nezačínať od nuly, ale naozaj je tu robustná e, e legislatíva GDPR, ktorá nám poskytuje viacero predpisov, ktoré stanovujú, že vy nemusíte byť e, objektom rozhodovania automatického spracovávania, ale že sú tu veci, ktoré chýbajú v GDPR. EDPS môže poskytovať poradenstvo, aby sa vytvárali tie doplňujúce chýbajúce bloky. Nie sú tu predpisy napríklad o, o transparentnosti algoritmov, ich a, a, auditovateľnosti. GDPR má vám podporovať, e, vytvárať tieto pravidla, napríklad experimentovať, napríklad e, ako to robí ICO, Všetky vaše odpovede, pripomínam, sú na dve minútky. Tu vidíte čas. Minútka otázka, dve minúty odpoveď. SAD, pani Sipel na minútku, nech sa páči. Rada by som sa vrátila k veľkej otázke umelej inteligencie. Vy ste hovorili o transparentnosti a význame GDPR ale mohli a dokážete e, nám uviesť dobré príklady, ako zabezpečiť transparentnosť nielen pre úrady, ale aj pre občanov, keď budeme ďalej rozvíjať umelú inteligenciu alebo, alebo keď sa e, sama e, vyvíja. Akú úlohu si tu predstavujete? Potrebujeme dodatočné opatrenia nad rámec GDPR, aby sa to zabezpečilo Taktiež by som sa rad vráť, rada vrátila k vašej písomnej odpovede, kde zdôrazňujete význam nezávislosti. Z vášho pohľadu, ako vnímate úlohu EDPS a rady EDPS? Sú dostatočne nezávislé v tejto chvíli, alebo si myslíte, že musia sa posilniť, aby boli ešte nezávislejšie v svojej práci? E, pán Padova, nech sa páči sú tu dve otázky vo vašej otázke. Jedna sa je, či potrebujeme doplňujúce e, opatrenia, aby sme regulovali umelú inteligenciu. Áno, GDPR neobsahuje všetky e, problematiky spojené s e, umelou integráciou. Napríklad, ako môžete merať diskrimináciu, zaujatosť? Toto nerieši GDPR a tu by sme mali naozaj zlepšiť naše nariadenia, lepšiu transparentnosť opatrenia a vy, takisto opatrenie vysvetľujúcu, samozrejme kódex správania. A však môžete dať aj právomoci e, e, regulátorovi, aby mal určité e, IT e, zdroje. To je tá druhá vaša otázka o nezávislosti. Ne, nemôžeme byť úplne nezávislí, keď máte len právne zdroje a nie technické. V tomto prípade nebudete chápať technológiu a svet, v ktorom žijete. Majúc viac zdrojov a diverzifikované zdroje technológov, inžinierov, to sú kritéria ukazujúce, že ste nezávislí a relevantní. Inak nebudete vedieť e, spochybňovať to, čo povedia zúčastnení, ako to prezentujú. A preto som e u nás za 5 rokov strojnásobil počet inžinierov, tak aby sme lepšie pochopili e, technológie. Zákonodárci tým pádom môžu dostávať e, lepšie rady zo strany EDPS. Takže nie je to len otázka zdrojov, ale otázka taktiež pochopenia toho, čo sa deje a aby sme vám mohli e, dodať poradenstvo, nie len právne poradenstvo. Ja sám som právnik, no a nikto nie je dokonalý, ja poznám svoje hranice, a viem, že potrebujem IT inžinierov, aby poradili. Ďakujem teraz e, obnom Európu, pani Sophie Inetfeld. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pán Padová za váš úvod. Tri krátke otázky. Poprvé, v EDPS e, je dosť veľa právnej a možno technické expertízy, ale čo sa týka klaudu, tak tamto, eh, alebo odvahy, tak eh, tam to trochu chýba. A čo s tým chcete urobiť? Po druhé, americká federálna komisia uložila Facebooku 5 miliardovú pokutu, no tieto eh, pokuty, ktoré dostávajú tieto firmy v Európe, tak, tak aj rozosmejú. Takže čo s týmto? No a na tretie, mňa zaujíma aj otázka transparentnosti. A ja som sa opýtala raz EDPB, či by mohli publikovať zápisnicu. Podporili by ste túto výzvu? Ďakujem. Teraz pán Padova. Ďakujem. Tri otázky za dve minúty. Takže na každú pár sekúnd. Ehm, pýtali sa ma, čo robiť, keď komisia bude ignorovať moje rady, nuž eh, ja by som odporúčal spolupracovať s komisiou už od začiatku, ako sa to len dá, tak aby sa dal vyvinúť možno na nich nejaký vplyv a taktiež, aby tu bola konzistentnosť medzi jednotlivými iniciatívami, pretože aj na komisii sú niekto trochu izolovaní do druhého a nevedia, mm, čím sa zaoberá možno nejaké iné oddelenie. Ďalej, Môžete verejne hovoriť o určitých e, špecifických témach, ale treba byť selektívny. Môžete niečo povedať verejne a povedať, že s niečím ste spokojní, no ale po tretí spôsob e, po zverejnení je ísť na súd. EDPS, my máme e, túto právomocno, ale je treba sa rozhodnúť, nedá sa to robiť v každom prípade. Čo sa týka presazovania EDP ES, no už my, nema, my nesme sme národným regulačným orgánom, máme určité kompetencie, nesme Európskou inštitúciou. Myslím si, že určite sa dá niečo zlepšovať. Ja som v mojich písomných odpovediach dokonca povedal, že pokiaľ budem menovaný, tak by som chcel publikovať eh, každý rok inšpekčnú správu, pretože je treba hovoriť to, čo robíte, robiť to, čo hovoríte a potom ste predvydateľným a férovým regulačným orgánom. A ďalej, samozrejme, je tu mm, čo, to vašu žiadosť tu by som podporil ja som právnik, takže to poznám. Samozrejme je to vždy v hraniciach e, možného. Za zelených pán Brajer na minútu. Ďakujem, pán Badová. Ja som mal to potešenie nedávno diskutovať s vami ohľadom e, dozorného úradníka na ochranu údajov a vy ste mi vtedy povedali, že sa vám páči britský prístup k ochrane údajov a že prístup britských orgánov uprednostňujete pred e, inými orgánmi, ktoré vydávajú možno nejaké odvážne vyhlásenia a v Spojenom kráľovstve ten úrad e, skôr spolupracuje a týmto smerom sa uberá. Takže mohli by ste nám toto objasniť, ako sa to presne predstavujete. Druhá otázka. Ako sa staviate k zákonom o povinnom uchovávaní údajov? Ďakujem. Pán poslanec, ako ste spomenuli, ja som e, k tomuto orgánu poradným konzultantom. Áno, tento orgán je v podstate regulačným orgánom, ale pracuje na dvoch nohách, nie tak, ako by to malo byť. Je treba nie len radiť, ale aj uplatňovať. Je treba mať jasnú stratégiu. Takže ICO e má veľmi pragmatický, rozumný prístup, prístup spolupráce so všetkými zainteresovanými stranami, poriadajú sa tam verejné konzultácie, majú veľmi dôležité takéto metódy, no ale samozrejme je, to im nebráni v tom, aby boli e, rázni, keď sa implementuje. A ja toto podporujem. To nie je Ehm, odvážne alebo naopak opatrné. Si myslím, že je to vyvážené a spravodlivé. Čo sa týka povinného eh, uchovávania údajov, ja som viedol tento prípad, keď eh, sa riešil na Európskom súdnom dvore a v, súhlasím s vami, že je proti judikatúre Európskeho súdneho dvara za posledných pár rokov, e, že sa masovo povinne musia uchovávať e, osobné údaje, takže tam musíme byť dosť špecifickejší, konkretizovať prípady, kde by to bolo povolené a je samozrejme tam treba zaručiť dobrý napravný prostriedok, ale zatiaľ nie sú žiadne záväzné rozhodnutia v zmysle judikatúry súdneho dvora. Je tu len nezávislé alebo nezáväzné stanovisko na túto tému. Prepačte, nemôžem povedať viac. Ja by som rád povedal viac, samozrejme, pretože ja by som o tom mohol, hovoriť aj hodiny o tejto téme, ale už nemám čas. Teraz príde ID. Pán Gaho, na minútu máte slovo. Ďakujem pekne. Viacero otázkov, pán Padová, sa e, týkalo v úlohy toho, ktorý vlastne má vplyv teda v tomto úrade. Čo si, čo som nevidel v životopise tých ďalších, vy ste boli autorom viacerých publikácií v angličtine, v e, referenčných revue, napríklad Oxfordskej, a takisto v Columbia Review výskumné teda aktivity, ktoré e, v zmysle toho, čo e, som sa dozvedel, boli predmetom rozhodnutí, pokiaľ ide o napríklad právo na to byť zabudnutý. A čo mňa zaujíma, pokiaľ ide o úlohu tohto kontrolora údajov, sú to výskumné aktivity, či je to pre vás dôležité a či ak si želáte pokračovať v tejto úlohe v budúcnosti. Teraz pán Padova, nech sa páči. Zodpoviem vo francúzštine. Áno, pán poslanec, asi 15 rokov výskum, pracujem vo výskume. Či už ide o advokátsku činnosť alebo vedeckú, eh, tak ja pracujem aj v tejto oblasti Pracoval som na troch témach. Teritoriálny aspekt e, u ochrany údajov, konsekvencie extrateritoriálne e, e, a inovácie a ochrana údajov. A tieto úvahy mi pomáhali aj pri mojej praxi článok práve v Columbia Review s profesorom Schoenbergerom, ktorý je v Oxforde ktorý je takisto e, autorom v oblasti internal governance. V ktorých oblastiach v big data, a keď hovoríme o umelej inteligencii, sa kompatibilné, kompatibilné s ochranou údajov v prospech všetkých. Takže pre mňa je to súčasť úlohy regulátora, pretože, ako ste povedali, je to vpl- oblasť vplyvu. Regulátor E, podporuje myšlienky, ktoré sú konceptualizované, o ktoré sa môžu ľudia oprieť a môžu diskutovať. To je v mojej praxi, takže je to naozaj aktivita veľmi výrazná a dôležitá, pretože dozorca stelesňuje ochranu údajov vonok. Je to vlastne úloha akéhosi ambasádora vonok. Má ukazovať ale nezávislé myšlienky, ktoré môžu pomáhať anticipovať určité fenomény. A ja som dospel k záveru, že je to tiež e, podporené rozhodnutím súdneho dvora. To nám podľa mňa pomáha e, dávať e, relevantné poradenstvo zákonodarcovi. Teraz na minútu pani Kanko za EKR. Pán Padova, naozaj e, ma teší tá vaša zvedavosť a otvorenosť novým veciam, pretože technológie idú tak rýchlo, zákony nedostatočne do, dobiehajú realitu. Moja otázka znie, digitálna suverenosť neustále sa v oblasti dát sleduje. Ale pokiaľ chceme dobrú bezpečnosť e, a dobré vzťahy s demokratickými našimi spojencami, je na čase vytvoriť možno globálnu dohodu o ochrane údajov, ktorá bude fungovať a preto by sa aj posilnila spolupráca v oblasti presadzovania práva, tak aby sa na globálnej úrovni zdieľali údaje, aby sa boli e, bezpečnejšie, aby sa bojovali proti e, trestnej činnosti, pretože táto otázka je globálna, týka sa každého rohu našho života. Ide, takže myšlienka e, takejto globálnej spolupráce. Tuto navrhlo Japonsko tento rok. Myslíte si, že v blízke budúcnosti je toto dosiahnutelné? Je to realistické? A chcú to vlastne všetci? Ďakujem. Máte dve minúty, prosím. Ďakujem, pani poslankyňa. Otázka, čo sa týka toho globálnej e, siete, ochrany údajov, tak to je niečo, o čom sa diskutuje medzi expertami. No a už sa na tom nejakých pár rokov pracuje. Európa bola prvým kontinentom, ktorá v podstate začala takúto spoluprácu. Máme teraz napríklad už aj GDPR. No ale problém je ten, že Mimo tohto právneho rámca máme základné hodnoty, ktoré sú hlboko európskeho charakteru, sú e, zakotvené v našej charte, no nie je ľahké pretlačiť nejaký štandard, ktorý vychádza z našich hodnôt. Máme zástrčky 120 a 220 V na rôznych stranách Atlantiku. No a môžete mať taký konvertor, ktorý v podstate e, zmení e, zástrčku, aby sa dala strčiť do tej správnej zásuvky. No a tak je to aj v tejto oblasti. Napríklad v Číne majú iný prístup, tam berú menej do úvahy práva jednotlivcov. My tu máme ľudské práva a už e, dlhú dobu sa to snažíme, mali sme vyhlásenie v roku 1080 Madridská konferencia, tam sme vys- e, vyhlásili alebo vyzvali k ochrane údajov, no myslím si, že možno by sme mali akceptovať, že prídu nejaké spoločné princípy, ale nebudeme mať všade rovnaké zákony a princípy, čo sa týka dohľadu. Takže budeme asi postupovať v rôznych režimoch a nebudeme postupovať cestou preskriptívnou. Teraz pán eh, Fernando Arena. Ďakujem, pán predseda. Únia nedávno schválila zákon, ktorého cieľom je zlepšiť zbieranie a prístup k osobným údajom za E, účelmi zvýšenej e, bezpečnosti prichádzajú možno nejaké ďalšie zákony, napríklad interoperabilita e, v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Čo sa týka PNR, tam sa taktiež chovávajú údaje. Otázka jednoduchá, napriek tomu, že možno odpoveď bude komplexná. Ako hodnotíte súčasnú situáciu v oblasti práva na súkromie a na ochranu údajov vo svetle dohľadných eh, opatrení, ktoré majú za cieľ boj proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti. Kam si myslíte, že sa uberá EÚ? Čo by ste zmenili, keby ste mohli mať eh, lepší vplyv na európskych zákonodarcov? Pán Padová, ďakujem. Takže toto je skôr taká strategická politická diskusia, zaujímavá otázka. Tu by som chcel citovať pána Benjamina Franklina, ktorý povedal, že, poky, že pokiaľ chcete e, sa vzdať svojej slobody, aby ste dostali bezpečnosť, tak e, prídete o oba, nebudete mať žiadne. Takže toto je ten základný princíp. Samozrejme, že sú tu krajiny, ktoré čelili závažným útokom a samozrejme je tu legitímna žiadosť o to, aby sa lepšie zbierali údaje, ale toto nemôže ísť na úkor ochrany údajov. Ja som o tomto hovoril takto pred e, Európskym súdnym dvorom. V septembri povedal som, že zo, z dôvodov transparentnosti je toto zásadné, pretože pokiaľ ste dotknutou osobou a nie ste informovaní, tak ako vôbec využite opravný e, prostriedok, alebo sa možno nedozviete, že vaše údaje sú preverované. Takže je akceptovateľné mať informácie, ktoré prídu neskôr, ale v podstate v zmysle napríklad francúzského zákona takáto informovanosť vôbec neexistuje. Takže toto opatrenie je treb, také, že tam treba diskutovať o vyváženosti medzi bezpečnosťou a ochranou údajov a nesmieme sa vzdať ani jedného z nich, pretože nebude mať ani jedno. Ďakujem teraz za nezaradených pani Fox. Pán Padová, súhlasím s vami ohľadom IT inžinierov a výskumu, ale teraz prejdeme k politiky politike. Niekde to vyzerá, že právo na súkromie ochrana údajov sú v konflikte s právom na slobodný prejav. Ja sa obávam, že ochrana súkromia a e, údajov sa stanú takým lingvistickým e, trikom a že už nebude dôležité, dôležitá sloboda prejavu je tu taktiež problematické právo byť zabudnutý, kde dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie verejne prístupných e, informácií. Jednotlivec môže žiadať o vymazanie toho, čo povedal alebo postoval na Facebooku, no a ďalej k Európskemu súdnemu dvoru a k váhe práva. Zdá sa mi, že EÚ je v nebezpečenstve, že chceme vytvoriť firewall okolo Európskej Európy, čo sa týka ochrany údajov, rovnako ako Čína, kde je v podstate sa diktuje, čo bude na internete a odstraňuje sa tam e, to, čo je nepohodlné. Takže je dôležité právo jednotlivcov sa vyjadriť, a majú maximálne právo na slobodné informácie a taktiež na slobodný prejav. Ďakujem, pán Padova. Ďakujem, pani predsednička. Je pravda, že diskusia ohľadom záberu alebo územného záberu práva na zabudnutie že toto môže byť v konflikte s právom na prístup k informáciám a na e, slobodu slova. De facto je to teda táto otázka, ktorá bola kritická aj pred Európskym súdom. Pokiaľ by to malo aj mimo územný dopad, tak v podstate by sa riskovalo, že prídu protiopatrenia zo strany iných štátov, ktoré nevždy sú demokratické a môžu zamedziť svojim občanom prístup k informáciám. Takže musíme mať e, e, taký všeobecný e, pohľad na túto tému, právo na to byť zabudnutý, pretože pokiaľ by sme to my presadzovali, tak možno nedemokratické alebo menej demokratické štáty by na to mohli zareagovať negatívne. Čo sa týka Európskeho súdneho dvora, tak tam sa dosiahla dobrá vyváženosť medzi prístupom k informáciám a taktiež právom na to byť zabudnutý. Hovorí sa tam totiž, že pokiaľ že Nede to, že ten obsah sa vymaže, ale že sa vyradí zo zobrazovania vo vyhľadávačoch. A ide tu o to, že by sa to malo uplatňovať na základe geolokácie na európskom území, ale nie mimo územia EÚ, pretože ináč by to ohrozilo prístup k informáciám zo strany európskych občanov a taktiež by, sme, by nám hrozili protiopatrenia do určitej miery. Takže myslím si, toto je férové, vyvážené a ja som o tomto písala aj články, že sa musíme snažiť zachovať taktiež právo na informácie, na slobodu slova, nie na úkor práva na to byť zabudnutý, ale vo svetle toho, že nechceme zmenšiť alebo zredukovať prístup k informáciám. Ďakujem, pán Lenárs teraz. Ďakujem, pán Padová. Diskutovali sme o úlohe EDPS a či by to malo byť či by mal byť e, e, neutrálny aktér, alebo či by to mal byť aktér s politickou víziou e, a mm, túžbou vyvinúť e, e, ďalšie politické opatrenie. Takže mňa by zaujímal váš názor ohľadom role EDPS v tomto v zmysle. Potom druhá otázka. Už ste spolupracovali e, s národnými dozorcami. Moja otázka je, ako posudzujete súčasnú kapacitu ochrancov osobných údajov v členských štátoch, či primerane plnia svoje úlohy vzhľadom na to, že údaje miliónov Európanov E, sa používajú v niektorých členských štátoch. Čiže ako by ste, e, aký prístup by ste zvolili e, pri pomoci dozorcom osobných údajov v tejto kapacite? Byť nestranný je veľmi dôležité, a o to sa snažíme. Ako viete, začal som vo francúzskom kongres a nestrannosť bola otázka prežitia. Ak nie ste nestranní, keďže sa mení väčšina, tak nemôžete prežiť vo vašej pozícii. Čiže toto je pre mňa kľúčová hodnota byť nestranný a bežný, bežná prax mm, už 15 rokov. Ale byť nestranný neznamená, že ako regulátor eh, nemôžete povedať, čo chcete povedať, ale uh, vstupujete do politickej hry. Nie ste politický aktor, môžete mať politickú rolu, e, mať vedúcu rolu, povedať čo žiaduce, čo nie, čo by e, sa mal urobiť. Môžete poskytnúť e, rady, pokiaľ ide o posúdenie nedostatkov, ale nie ste zákonodárcom, ste poradca, musíte byť nestranný a to je dosť. Nemali by ste sa snažiť byť viac než poradcom, byť E, učiteľom alebo mentorom. E, vy ste poradcom. Čo sa týka národných e, úradov pre ochranu údajov, oni sú globálne e, vnímaní, nemajú dostatok zdrojov a GDPR zvýšila záťaž a e, oni majú problém čeliť tomu najväčšia je e, ICO, tam je asi 600 ľudí, ešte stále máte regulátorov, ktorí čelia problémom, čo sa týka personálu, ale aj čo sa týka zručnosti, ale už som to povedal, že potrebujeme technikou IT v tímoch regulátorov. Toto je aplikovateľné všade ekonomici a inžinieri sú dnes e, e, e, súčasťou tímov orgánov. Máte trochu, niekoľko ich je v Španielsku, v Írsku, potom v niektorých na štátnej úrovni v Nemecku, vo Francúzsku a v Taliansku, ale to je všetko. Čiže aby sa toto zlepšilo a vytvorila sa sieť, ktorá by zbierala zdroje v technologickej oblasti. Pán Moraes, ďakujem. Veľa sa tu opakuje, no a e, len aby som sa znovu vrátil k vášmu prístupu, pokiaľ ide o ICO, otázka toho, že ste poradcom a e, poradenstvo komisii, komisia navrhuje nové E, legislatívne akty, e, no a vy im dávate rady a oni ich ignorujú. A už ste e, povedali, ako by ste riešili túto situáciu, ale toto je evidentne veľký problém pre EDPS, pretože evidentne musíte posunúť úroveň legislatívy, takže aký je váš prístup, ktorý by bol odlišný a aby, ako by ste zlepšili dopad, e, čo sa týka postupov komisie. No a pokiaľ je do komunikáciu, najväčší problém Cambridge Analytica vo verejnom vnímaní e, sa tam ešte stále zasahuje, ešte stále e, je tu problematika týchto metodológií, čiže ako by ste komunikovali riešenie alebo ako by ste sa do toho pustili, keby ste zaujali funkciu EDPS. Áno, last but not least. Chápem, čo chcete povedať, e, že moja rada, že tá rada EDPS je ignorovaná a to spôsobuje frustráciu, ale taká je dnešná realita a ja sa pokúsim zmeniť situáciu, ak budem vymenovaný. No, ignorované je tu viac možností. Myslím, že by sme mali zasahovať ako už vo veľmi skorom štádiu e, návrhu e, nariadenia, alebo zo skúsenosti e, viem, keď som bol v komisii, že keď zasiahnete príliš neskoro v procese navrhovania nariadenia, všetky dôležité rozhodnutia už boli prijaté. Čiže musíte vytvoriť situáciu win-win e, pre komisiu a e, vstúpiť do procesu v čo najskoršom štádiu a mať neformálnu výmenu e, názorov, aby ste posunuli vlastne to nariadenie. Ale poradcu nikdy eh, nesledujú, nikdy sa im ním neriadia na 100%. Takže toto je mm, mm, politické riešenie eh, a parlament, keď tlačí na nejaké kroky, snažíme sa robiť, čo je eh, vo vašom rozsahu pôsobnosti, ale nemôžete byť sám zákonodarcom. A ak je to veľmi závažný stav, ako už som spomenul, tak Jednoducho, jeden z vašich spojenec je, sú médiá, čiže môžete sa obratiť na verejnosť. Takže ak sa ohrozujú nejaké kľúčové princípy, tak sa môžete obratiť na verejnosť, môžete to zverejniť a e, môžete v špecifických prípadoch to dať pred súd. A, takže ešte raz, e, e, sa zasiahnuť v skorom štádiu, v určitých možnostiach sa obradiť na verejnosť a e, v určitých prípadoch to dať predsud, tak to je spôsob, ako si zlepšiť e, alebo zvýšiť vplyv alebo posilniť svoj vplyv. Ďakujem. Ďakujem vám za e, za to, že ste tu boli. Naplnili sme to obsahom. Ďakujem za trpozlivosť. Takže naplnili sme toto zasadnutie výboru LIBE e, a sme ho zorganizovali z dobrého dôvodu, lebo sme si vypočuli všetkých troch kandidátov, ktorí sa dostali do užšieho výboru. E, e, takže naozaj ocenujeme, že ste tu. Chcete ešte niečo povedať? Nie? Samozrejme. Myslím na to, len e, teda e, chcel som povedať, že si oceňujeme, že e, ste sa dostali do užšieho výboru. Odporúčime vás, ale ešte stále máte jednu minútu na finálne vyjadrenie, takže nech sa páči. Ďakujem že v túto neskorú hodinu, že mám príležitosť mať túto výmenu. Dotkli sme sa dôležitých, eh, dôvo, dô, dôležitých tém, ale len veľmi krátko. Ale eh, eh, bez umelej inteligencie, už to bolo spomenuté, budúcnosť nebude pokračovaním e, minulosti. Potrebujeme nový prístup a toto je moja, moje úprimné presvedčenie. A keď e, chceme čeliť e, týmto kolektívnym výzvam, musíme sa spojiť, pretože ak nebude dôvernosť, dôveryhodnosť, ak si nebudeme dôverovať, eh, tak nebude dôvera eh, v poskytovateľov služieb a v ochranu údajov, tak eh, potom náš rast je ohrozený, pretože ľudia nebudú dôverovať poskytovateľom služieb. Čiže je dôležitý dialog. Potrebujeme niekoho, kto je zameraný do budúcnosti a bude akýmsi premostením viac než stenou, viac než múrom niekto, kto je pevný, keď eh, je to potrebné eh, eh, Takže e, v rôznych oblastiach e, som kompetentný, takže e, dúfam, že takto si ma zachováte v pamäti. Ďakujem. Ďakujem ešte raz. So so Ďakujem veľmi pekne, pán Pádová. Ďakujem za vašu prezentáciu, za vaše vyhlásenia. Gratulujeme vám, že ste sa prepracovali až sem do tohto finálneho štádia výberového procesu výboru VIBE, ktorý ktorý bude ukončený zajtra. Pripomínam to členom, aby to postupili ďalej kolegom vo všetkých politických skupinách, že zajtra o 10. ráno budeme mať ďalšie mimoriadne zasadnutie len na to, aby sme hlasovali. Takže pripomente, že musíte mať hlasovacie lístky, hlasovacie lístky bude to vo WITS 200, to je v budove Winston Churchill 200, e, miestnosť 200 o 10. ráno. Bude to len na pol hodinu, pretože e, máme niekoľko hlasovaní. Ďakujem a dobrú noc.